Mesdames, Messieurs, Vítam všetkých prítomno, prítomných. Vy, podvýbor pre obranu a bezpečnosť. Blahoželám tým, ktorí boli novozvolení aj opätovne zvolení. My máme dvojaký názov. Je, ide o podvýbor, ale nie je to nejaký druhorady výbor Máme dôležité právomoci a nejde iba o diskusný klub, o témach, ktoré neexistujú, napríklad obrana na európskej úrovni, ale ide skutočne o spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, ktorá je zakotvená v zmluve, žije prostredníctvom inštitúcií, misií a operácií. Myslím, že predchádzajúce volebné obdobie ukázalo, že túto prácu uskutočňujeme tak v teréne, ako aj na pôde tohto podvýboru a dúfam, že to tak bude aj pokračovať. Týmto je táto schôdza zahájená. Ide o to vytvoriť predsedníctvo, teda máme zvol, zvoliť predsedu a podpredsedov. Ja sa zhostím tej časti voľby predsedu tohto podvýboru. Teraz niečo k náhradníkom, ktorí budú hlasovať za riadných členov, za SAD, pán Boštináru a za EPP pán Ivo Belet a pán McAllister taktiež sa môžu zúčastniť na hlasovaní. Le quorum. Kvórum 8 poslancov sme dosiahli. Takže teraz sa pýtam, či sú nejaké návrhy kandidátov. Obraciam sa na politické skupiny. Pán Van Orden. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, chcem povedať, ako si ceníme to, ako ste doteraz predsedali tomuto podvýboru. Ďakujeme za prácu v tejto oblasti. E, ak dovolíte v mene EKR, navrhujem pani Anu Fatigu na post e, predsedničky. Pani Fatiga je polskou poslankyňou, predsedala prezidentskej kancelárii Polska v minulosti a dokonca bola niekoľko rokov ministerkou zahraničia v Polsku, čiže prináša eh, veľké skúsenosti so sebou a myslím si, že práve preto by eh, bola vhodnou osobou na post eh, predsedu tohto podvýboru. Pani Fotiga, pýtam sa, či súhlasíte s vašou nomináciou. Áno, súhlasím. Ďakujem pekne. Pani Fotiga je riadnou členkou tohto podvýboru. Je taktiež e, vyplnila prehlásenie o finančnom, finančných záujmoch, čiže je zvoliteľná. Pýtam sa, či sú ešte nejaké návrhy kandidátov. Pani Ana Gomez. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja vás chcem pozdraviť a poďakovať sa e, za to, ako ste doteraz predsedali tomuto dôležitému podvýboru. Ja osobne by som chcela navrhnúť svoju kandidatúru. Ja nepochybujem o tých kvalitách, ktorú e, práve pán Van Orden opísal pri pane Fotige, ale myslím, že táto skupina vždy zaujímala taký postoj, ktorý spochybňoval potrebu mať e, bezpečnostnú a obranú politiku únie. Ak je to naďalej naša línia, tak si myslím, že pani Fotiga by nebola vhodnou kandidárkou. Ja som členkou tohto podvýboru od roku 2004, kedy vznikol a viem, čo doteraz spravili členovia tohto podvýboru pre jej dôveryhodnosť. Najskôr pod uh, taktovkou predsú Van Voga, potom pod vašou, pán Danžo. A možno, že pani Fotiga by nám to mohla vysvetliť uh, sama, ale ak by ona sa stotožňovala s názormi svojho kolegu Van Ordena, ktorý ju navrhol a ktorý uh, E, neskrýva svoje presvedčenie ani názory. Jeho e, názor ide proti budovaniu Európy bezpečnosti a obrany, tak si myslím, že by to naozaj práve v týchto časoch krízy na kríz na hraniciach e, EÚ, teda že by bolo dôležité skôr naopak klas dôraz na e, obranné a bezpečnostné schopnosti EÚ. Takže možno, že pani Fotika by nám mohla k tomu povedať niečo viac, ak sa stotožňuje s pánom Van Ordenom, ktorý ju navrhol, tak potom naozaj predkladám e, svoju kandidatúru a chcem tajné hlasovanie dve pripomienky, ak dovolíte, prezentácia kandidátov. Musí to byť buď v mene politickej skupiny, hovoríte o individuálnej kandidatúry, teda musí to byť buď v mene politickej skupiny, alebo, vás, e, alebo e, to musí byť minimálne 5 členov tohto podvýboru, to znamená dvaja poslanci alebo poslankyne. Ak vás podporia, tak môžete byť kandidátkou. Toľko k postupu, ešte k, politickej, e, k politickému aspektu. Opäť dostane e, slovo kolega z EKR, pán Van Orden. Ďakujem pekne. E, nejde o moju kandidatúru, ide o nomináciu skupiny EKR sme v Európskom parlamente a to je demokratická inštitúcia, ktorá zastupuje mnohé národy a politické názory a je naozaj správne, aby boli riadne zastúpené. A ešte jedna vec. Uplatňuje sa tu de Hontovo pravidlo pri nomináciách a e, záujmy menších skupín alebo krajín sú e, vďaka tomu chránené. A ja si myslím, že by bolo nebezpečné, keby sa tu niektorí uberali iným smerom. Ale myslím, že pani e, Fojtiga chce povedať pán slov, takže pár slov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja zastupujem Polsko. Je to môj volebný okrsok a ja som zastupovala Polsko pri medzivládnej konferencii, keď sa rokovalo o Lisabonskej zmluve a poznám obsah článku, konkrétne 42, kde sa hovorí o spoločnej politike pre bezpečnosť a obranu a preto by som rada hovorila iba v mojom e, mene čo sa týka litery a ducha tohto článku, tak e, tam stojí niečo o spoločnej politike pre bezpečnosť a ochranu, obranu. A ja samozrejme nestojím e, v ceste iným spojenstvám ako napríklad e, NATO. My si naozaj v Polsku veľmi ceníme našu bezpečnosť, e, za ktorou je práve e, aliancia ako postkomunistická krajina. Je to niečo, čo ratifikoval aj polský parlament, podpísal polský prezident, e, čiže je to zákon, ktorým som zaviazaná a som o ňom presvedčená, ale nechcela by som, aby bola spoločná e, politika, ktorá by nahradila bezpečnosť, ktorú v našom, mojom regióne teraz zabezpečuje NATO. Ďakujem pekne za tieto slova. Pán Pašku. Čo sa týka postupu, ja by som podporil kandidatúru Anny Gomez. Myslím, že tak spravia ďalší. Nejde ani o osobné kvality, ide o postoj v rámci výboru, ktorý patrí do EÚ. Ak budeme hovoriť o bezpečnosti a obrane, kontexte únie, tak e, presne tento podvýbor na to vznikol a je teda tým správnym smerom. Nemalo by, byť všetko presunuté na NATO, aj keď ja na no, to podporujem. Rokoval som o tom v časoch, keď e, Rumúnsko malo pristúpiť k NATO, ale mm, nemalo by to byť buď alebo. Mala by to byť istá doplnkovosť Nie, myslím, že tak ste to nepovedali, lebo inak by som sa o slovo nehlásila. Dobre, vážení kolegovia, na toto budeme mať 5 rokov na takéto diskusie a už sme o tom aj diskutovali, že uh, Jeffrey. Takže navrhujem, aby sme prešli k hlasovaniu buď e, aklamačne alebo tajne menovite elektronicky, ak Ana Gomez trvá na svojej kandidatúre. Takže to bude elektronicky, tajne. Prosím, pripravte si vaše hlasovacie karty. Ehm, pani Gomez podporili viac ako dvaja členovia podvýboru. Je to teda riadna kandidatúra. Pani Gomez je riadnou členkou tohto podvýboru. Vyplnila aj prehlásenie o finančných záujmoch. Všetko je v poriadku, takže sa hlasuje elektronicky, tajne o týchto dvoch kandidátoch. A pripomínam, že plus zelené tlačítko. To bude hlasovanie za pani Fotigu, aby sme to zobrali v abecednom poradí. Ak e, zmašnete červené plusko, toto tlačítko, tak budete hlasovať za pani Gomez. Dúfam, že je to všetkým jasné. Nech sa páči, môžete hlasovať. Zdá sa, že máme o dvoch hlasujúcich naviac, čiže hlasujú iba riadní členovia. Ešte stále o dvoch hlasujúcich naviac. Zdá sa, že o jedného naviac. Neviem vám povedať, z akej skupiny, to neviem. Ja môžem povedať, že EPP má 9 hlasujúcich, SAD 8, EKR 3, ALDE 3, GUE 2, Zelený 2, EF, EFTD 2 a nezaradený 1. Ešte stále je o jedného hlasujúceho naviac. Takže mm, prosím, tí, ktorí nemôžu hlasovať, nech vytiahnu hlasovaciu kartu z hlasovacieho zariadenia. Zdá sa, že opäť je nás 32 za... Dobre, teraz je to... Teraz to sedí 30 hlasujúcich Teraz môžeme otvoriť hlasovanie, ak už všetci odhlasovali. Nie, opäť tam naskočilo 31 hlasujúcich, to nie je možné. Myslím, že to nie je až tak komplikované, našťastie nás nie je 250. Opäť otváram hlasovanie. Zelené tlačítko Fotiga, červené Gomez, ešte stále je 31 hlasovacích kariet, hlasovacích zariadeniach o jednu naviac. EPP, vrátane mňa, to sedí, 8 za SAD. Je to v poriadku? 30 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 15 pani Fotiga, 8 pani Gomez. Pani Fotiga je zvolená, keďže 15 hlasujúcich bola tá hranica a týmto jej odovzdávam post predsedu. is so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to thank. Rada by som sa poďakovala podvýboru za to, že som bola zvolená na túto pozíciu predsedničky. Chcem sa poďakovať odchádzajúcemu predsedovi za vynikajúcu prácu a ja Sľubujem, že využijem jeho skúsenosť, ako aj skúsenosti sekretariátu v mojej práci. Teraz by sme pristúpili k bodu 2 dnešného programu. Ide o voľbu podpredsedov tohto podvýboru. Mm, kvórum bolo dosiahnuté a mm, platia tí istí náhradníci riadných členov tohto podvýboru a preto by som dala slovo zástupcom politických skupín, aby navrhli prvého podpredsedu tohto podvýboru. Mr. Killen, floor is yours. Nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pán Kelam, blahoželám. V mene EPP chcem navrhnúť pána Michaela Gonera na post podpredsedu, prvého podpredsedu má e, bohaté skúsenosti v tejto oblasti, bol dlho koordinátorom a dokázal svoju ochotu spolupracovať a ochotu taktiež e, pristupovať ku kompromisom. Preto je našim kandidátom. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či všetci súhlasia s týmto kandidátom. Uh, sir, the, the um, uh, declaration on... Predpokladám, že prehlásenie o finančných zájmoch bolo vyplnené, čiže navrhujem, aby sme zvolili prvého podpredsedu aklamačne. Thank you. And therefore we... Ďakujem pekne. Takže máme prvého podpredsedu a poprosím vás, aby ste prišli sem na tribúnu. myslím, že aj druhého podpredsedu navrhla skupina. Pán Kelam, môžeme potvrdiť e, kandidáta číslo 2. Takže na post druhého podpredsedu navrhujem pána Štetinu. Pán Štetina, pýtam sa, či súhlasíte s vašou kandidatúrou. Ďakujem pekne. Opäť bolo podané prehlásenie o finančných záujmoch a preto navrhujem, aby sme súhlasili e, s touto kandidatúrou a zvolili druhého podpredsedu a klamačne. Ďakujem pekne, pán Štetina. Bol aklamačne zvolený. Máme druhého podpredsedu, teda poprosím aj vás, aby ste prišli sem na tribúnu. teraz eh, sa obraciam na zástupcu SAT, aby potvrdil tretieho, teda kandidáta na tretieho podpredsedu. Pani predsednička, navrhujem pána Kána, e, je zručný politik a vyzná sa aj v oblasti obrany. Ďakujem pekne. Myslím, že prehlásenie o finančných záujmoch bolo vyplnené. Pán Kan, pýtam sa, či súhlasíte s vašou kandidatúrou. Ďakujem pekne. Takže myslím, že ho môžeme zvoliť aklamačne, keďže to je jediný kandidát. Ďakujem pekne.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 jedného kandidáta, ktorého navrhnú e, zástupcovia GUE. Gracias. Desde el UNG... Ďakujem pekne. Takže GUE NGL navrhuje pani Sabin Lösing, poslankyňa od roku 2009, členka AFETu a SEDE koordinátorka počas predchádzajúceho volebného obdobia a bola opätovne zvolená za koordinátorku pre podvýbor SEDE. Pracovala na všetkých e, spisoch počas predchádzajúceho volebného obdobia, čiže je skutočnou odborníčkou v svojej oblasti a pani Lösing navrhujeme teda ako štvrtú podpredsedničku. Súhlasíte, pani Lösing? Áno, takže aj tu bolo vyplnené prehlásenie o finančných záujmoch. Preto si myslím, že môžeme pristúpiť k zvoleniu aklamáciou. Thank you. And... Ďakujem pekne, takže aj vás pozvem na tribúnu Thank you. Now we move to... Ďakujem pekne, môžeme ísť na bod 3 nášho programu. Ja by som chcela, aby sme sa pozreli na harmonogram nadchádzajúcich schôdzí do konca roka, teda do decembra. Prvá schôdza sa uskutoční 11. septembra. Chcem pripomenúť, e, že to bude po letnej prestávke. Určite budeme mať e, naplánované dovtedy dôležité podujatia, pretože o, ide o dôležitú prípravu nadchádzajúceho samitu NATO. Uskutoční sa v septembri vo Walesi. Určite nás čaká veľa práce a preto chcem prizvať aj rozšírené predsedníctvo, aby sme sa stretli v Štrásburgu a hovorili o dôležitých témach, o práci nášho podvýboru v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch. Zdá sa, že nikde namieta. Takže aj tento harmonogram nadchádzajúcich schôdzi považujeme za schválený. Zdá sa, že nemáme nič v rámci bodu rôzne a preto túto schôdzu končím. Ďakujem ešte raz. A ešte raz ďakujem za zvolenie členov predsedníctva.